Dámy a páni, týmto znova otváram zasadnutie. Mene EPP a socialistov a demokratov dostal som žiadosť aby som urobil zmeny. Zoznam menovaní bude v zápisnici k tomuto zasadnutiu. Ak nemáte nejaké pripomienky alebo námietky voči zápisnici, tak túto zápisnicu považujeme za schváleno. Pozrime sa na dnešný program. Najprv tu máme otázku na ústne zodpovedanie, ktoré sa týka ratifikácie a plnenia aktualizovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Začneme rozpravu s autormi ústnej otázky. Teraz na 3 minúty odozdávam slovo jednému z autorov, pánovi Serkasovi. Ďakujem. Pani predsednička, Ďakujem. Dobrý večer, kolegovia. Dobrý večer, zástupcovia komisie. Všetci vieme, že globalizácia ekonomiky, finančná kríza a budúce výzvy znamenajú,